Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der Vážení kolegovia, kolegyne, ak dovolíte, začneme. Máte zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia aj ďalšie texty. Má niekto pripomienky k tejto zápisnici? Nie je tomu tak, takže ho budeme považovať za schválený, tento, túto zápisnicu. Mám tu oznámenie, ktoré sa týka zloženia výboru a, výborov a delegácií. Od EPP sme dostali návrh a síce vo výbore FAM nebude už stálym členom pán Filip Živá. Ak nikto nemá námietky, tak túto zmenu budeme považovať za schválenú. Ďalej budeme rokovať o porušovaní ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Táto rozprava začne témou Pakistán, zavraždenie ministra pre menšiny pána Šabaza Batiho. A hneď dám slovo kolegyni Lamber, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím si, že všetci z nás boli hlboko šokovaní a zdesení vraždou ministra Šabaza Batyho. A nielen preto, že ho poznáme tu v tomto parlamente, navštívil nás, stretol sa s mnohými z nás, ale i preto, že je to ďalšia vražda, ktorá má symbolický význam. Bol to človek, ktorý sa snažil o zmierenie a ktorý pracoval v prospech všetkých menšín v Pakistane. Mali by sme vysloviť našu úprimnú sústrasť nielen jeho rodine, ale aj všetkým rodinám tých, ktorých zabili v teroristických útokoch v Pakistane. A tento týždeň sme spozorovali, že sa odohrali dva takéto teroristické útoky, ktoré zabili a zmrzačili viacerých ako pri útokoch v Londýne. Zastrašovanie, utrpenie je niečo, čo rozvracia demokraciu v Pakistane. Zmena demografických okolností, napríklad v e, regióne Keta, znamená, že ľudia sa stiahujú z týchto regiónov. Naše uznesenie je dôležité preto, že musíme naďalej podporovať prácu v prospech tolerancie, spolužitia, vzájomného porozumenia my v Európskej únii sa potýkame s podobnými problémami, keď podľa mňa niektoré ministerské vyjadrenia nepomáhajú takejto práci a tolerancii. Rešpektujeme všetkých v Pakistane v Európskej únii, ktorí sa o toleranciu snažia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani kolegyňa Lamberta a teraz kolegyňa Šáke na jednu minútu. President. Ďakujem, pán predseda. Napriek e, tomu, e, že požiadal e, minister Baty o požiadavku, po hrozbách sa im podarilo zavražiť ho a naše súcit je pre jeho milovaných a všetkých pakistancov, ktorí chcú dosiahnuť väčšiu morálku v spoločnosti. Toto je úder morálke aj ľudstvu ako celku a prečo mu bolo odopreté poskytnutie neprestrelného auta tým, že vyžíval k zrušeniu zákonov o um, ruhactve, uh, bol priekopníkom a um, takisto bol cenený uh, prácou koordinátora pre uh, humanitnú prácu OSN v Pakistane, ktorý bol tiež zabitý. Potrebujeme to mať vyšetrené, aby vláda prijala kroky, pretože beztrestnosť musí skončiť a Európska únia by mala sledovať túto situáciu a mm, snažiť sa spinancovať občianskú spoločnosť prostredníctvom nástroja pre ľudské práva a demokraciu. Dank, Ďakujem pani Šáka. Teraz na minútu pani Göringer de Odenberg. V ciągu ostatnich 10 miesięcy Parlament Europejski... Ďakujem pán predseda. Počas posledných desiatich mesiacov Európsky parlament e, prijal tri uznesenia k vyzývajúce k pokojnému vývoju v Pakistane. A tu sme tiež v Štrasburgu už hovorili za prítomnosti ministra Šavaspaty a žiaľ dnes si pripomíname jeho smrť. Žiaľ, v Pakistane nie je možné sa brániť eh, proti fundamentalistom. Je tu teda nebezpečie a ohrození sú tí, ktorí proti násiliu, ktoré sa tam odohráva, sú ochotní hovoriť verejne. Doterajšia politika nebola účinná, preto navrhujem, aby sme zorganizovali jednania u okrúhleho stolu v rámci pakistanských menšin a je treba, aby islamovec začal reagovať. Ďakujem teraz kolegyňa Korola na jednu minútu. Patti ja koko hänen elämänsä on hämmästyttävä esimerkki siitä, mi... Vážený život pana Batyho bol charakterizovaný jeho pokusmi ochrániť osudy všetkých menšín. Pakistanský parlament však nedávno schválil zákony, ktoré by ovplyvnili mnohých Pakistancov. E, nie je to však demokratická reforma. Celkom iste. O ňu nejde. Je tu problém vzťahov medzi rozličnými náboženskými komunitami v Pakistane, vzťah medzi nimi a terorizmom, ktorý narúša štruktúru spoločnosti, ľudské práva a demokraciu, je nemožné obhajovať tieto hodnoty v súčasnej klíme v Pakistane. Aktivisti v oblasti ľudských práv a ľudia ako pán Baty, eh, týchto sa ľudia v Pakistane zbavili a žiaľ, takáto eh, hrôza sa šíri aj do iných krajín. Pán Baty bol odvážny muž, nebol naivný, vedel, do akých rizik ide, ale Potrebujeme v Pakistane také zákony, ktoré by znemožnili tieto veci, takúto hrôzu a ktoré by zachránili životy ďalších ľudí. Ďakujeme, pán Korhola. Teraz pán Van Dalen na minútu. Ďakujem. Situácia v Pakistane, obávam sa, pán predseda, je veľmi zlá. Neustále pokračujú útoky a pakistánska vláda vôbec nezasahuje. V januári bol zavraždený pán Taser, Tasir, jediný kresťanský federálny minister EÚ a ďalšie orgány rokujú prostredníctvom mnohých liniek s Pakistanom. Je to kľúčová krajina pre vzťahy s Afganistanom. Milióny ľudí hľadajú v tejto krajine pomoc Eh, veľa sa investuje do dialogu medzi náboženstvami, ale čo je vlastne v hre? Eh, systém vzdelávania v Pakistane by sa mal jednoznačne reformovať. Je potrebné ukončiť s tými praktikami ohrozovania kresťanských detí a kresťanov všeobecne je to v záujme celého západu, ak sa nebude v tejto krajine kontrolovať situácia, tak e, sa dostane do extrémizmu a je potrebné, aby sa to konečne zmenilo. Ďakujem. Ďakujem kolega Dalen, teraz na dve minúty kolega Tavareš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V našich naliehavých rezolúciách veľmi často čo vlastne nimi môžeme dosiahnuť. To je veľmi často obmedzené, ale minimálne dve veci môžeme dosiahnuť. Ide o slobodu tlače, e, prejavu, slobodu tlače a tak ďalej. Môžeme aspoň dve veci dosiahnuť. Môžeme e, sa snažiť o to, aby sa nás, aby niekto náš hlas vyslyšal, aby predstavitelia rôznych náboženstiev v Pakistane, aby sme im ukázali, že nie sú osamotení. Je to síce veľmi skromný cieľ, ale je to aspoň nejaký cieľ, ktorý má svoju dôstojnosť. Ak sa pokúsime vyslať takéto posolstvo ľuďom v Pakistane, e, tým, ktorí obhajujú e, slobodu vierovýznania, aby cítili, že nie sú sami a zároveň vyslať posolstvo pakistanskej vláde, že nesmie dopúšťať e, to, že sa budú postihovať tí, ktorí sú demokratickí. Ona musí obhajovať práva všetkých. Pakistane je taká situácia, že menšina fanatikov hovorí veľmi nahlas a ostatok e, národa má potom pocit, že títo fanatici hovoria za všetkých e, a preto je dôležité, aby Pakistan obhajoval aj e, slobody vo vnútri krajiny a aby sa tam bojovalo proti beztresnosti tých, ktorí fanaticky vystupujú Pakistanská vláda by sa tým mala naozaj veľmi hĺbkovo e, zaoberať, mala by vyšetriť vraždu pána Batyho, ako aj vraždu pána guvernéra Tásira. Nie je predsa možné, aby vláda pripustila, že vyšetrovanie bude ovplyvňované takéme, takými praktikami, ktoré policia prejavila už v minulosti, napríklad pri vyšetrovaní pani Benazir Butovej. Je potrebné, aby sme tieto dva ciele dosiahli, aby pakistanská vláda zabezpečila to, že fanatici nebudú využívať takto e, verejnú mienku a aby tiež vláda zabezpečila bezpečnosť obhajcov. Ďakujem, kolega Tavareš. Teraz e, v mene frakcii najprv kolega Mauro na jednu minútu. Grazie, signor presidente. Shabazz Bati. Ďakujem, pán predsedajúci. Shabazz Bati bol zavraždený v mene zákona o rúhaní a to integristickou skupinou, ktorá používa veľmi často Božie meno, aby presadila svoju vôľu po vláde. Chceli by sme poďakovať a pogratulovať pánovi Batimu k tomu, že Eh, bol schopný tak dôstojne nie svoj údel a že tento veľmi smutný údel, teda, ktorý ho postihol, napriek tomu slúžil k niečomu. Potrebujeme od EÚ konkrétne aktivity aj od pakistanskej vlády. Za posledné mesiace EÚ, alebo skôr Rada a Komisia, na rozdiel od parlamentu, strácali čas tým, že si len kládli otázku, či je potrebné začleniť slovo kresťan do tých dokumentov, ktoré odsudzujú situáciu v Pakistane, zatiaľ čo kresťania sú naďalej masakrovaní. Hoci nejde o západných kresťanov, napriek tomu sú to kresťania. Ja si myslím, že rada a komisia by sa mali inšpirovať tým, čo robí parlament. Ďakujem kolega Mára. Teraz na minútu kolegyňa Stiller. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcela oceniť prácu a odvahu pána Šabaza Batyho. Mnohí kolegovia tu ho poznali osobne a jeho záväzok odhodlanie pracovať v prospech menšín Pakistanu je to naozaj exemplárny príklad pre nás všetkých. Ak vystavil svoj život do linie palby, ak vedel, čo sa môže stať, naozaj jeho hrdinstvo treba eh, oceniť. Stratili sme úžasného človeka a mnohí z nás aj priatelia. Myslím si, že toto uznesenie je veľmi dôležitým pretože volá, aby kompetentné inštitúcie EÚ sa zaoberali náboženskou toleranciou v jednotlivých spoločnostiach vo svete. Ja apelujem i na komisiu, keď ide o obchodné záležitosti, aby naozaj presadzovali aj otázku ľudských práv. Bod 19 tohto uznesenia, ktorý hovorí aj o inštitúciách a vláde Pakistanu o demokracii a ľudských právach, je naozaj dôležitým odsekom, má svoje miesto a samozrejme, že naše úprimné prejavy sústrasti takisto plynú do Pakistanu. Minulý týždeň napríklad zomrela matka pána Batyho. Aj jej, vyjadrujeme, jej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Ďakujem, kolegyňa Stavar. Teraz na e, jednu minútu kolegyňa Jetin Meky. Vážený pán predseda, vražda pána Batyho je druhou vraždou vysokého hodnostára v Pakistane v priebehu dvoch mesiacov. Aj pán Baty, aj guvernér Salman Tasir boli zavraždení a treba ich vraždy náležite vysvetliť a páchatelia musia byť pohnaní pred spravodlivosť. V súvislosti s vraždou pána Batyho by som chcela spomenúť ďalšiu otázku ľudských práv v Pakistane. Situácia v provincii Balučistan. Balučistanská menšina je nadalej prenasledovaná a podľa organizácie Amnesty International aspoň 90 aktivistov, učiteľov a novinárov i právnikov e, z tejto menšiny zmizli alebo boli zavraždení. Ďalší, ako napríklad novinári a vládni úradníci, boli zastrašovaní a boli ohrozovaní. Európsky parlament a EÚ by mali vyslať jasný signál Pakistanu, a apelovať na vládu Pakistanu, aby sa v budúcnosti takéto situácie neopakovali. Ďakujem kolegyňa Jety Meky. Teraz na 1,5 minúty kolegyňa Kiel Nielsen. Ces assassinats sont évidemment... Tieto vraždy sú nepriateľné, ale čo je ešte horšie, je to ten pocit bezstresnosti, ktorý kraluje napriek zvýšenia tlaku. Pakistanskí občania a rodiny obetí žiaľ nemôžu očakávať od pakistanského súdneho systému, ktorý je mm, ohrozený alebo porušený korupciou nejaké výsledky. Vyšetrovanie trvá dlhé roky a vychádza z diskriminačného zákona je potrebné, aby sa um, súdny systém reformoval v Pakistane, aby dosiahol aj národnú, aj medzinárodnú dôveryhodnosť podľa ankiet nadácie Enrich Boyle na univerzitách. Mladí Pakistanci sú toho názoru, že dôveryhodnosť eh, súdneho systému v Pakistane je dôležitejšia pre prežitie krajiny ako vojenské síly alebo parlamentný systém. EÚ teda musí využiť všetky potrebné nástroje, ktoré má k dispozícii aby posilnila súdnu spoluprácu s Pakistanom. Ďakujem kolegyne Kiel Nielsen. Teraz na jednu minútu kolega Tenok. Vážený pán predseda, v Pakistáne sa zdvíhajú hlasy reformistov a tieto hlasy sú zabíjane. Však Barbaty bol ohrozený ako kresťan v krajine, kde náboženská intolerancia je na vzostupe a kde drakonské hrozné zákony o rúhaní sa, sa všeobecne prijímajú. Muslimskí fanatici, ktorí ho ohrozovali, zastrašovali smrťou, sú tolerovaní. Predtým bol guvernér Tassir zavraždený vlastným bodyguardom, ale pán Baty dokonca ani nedostal ochranu. Vidíme, že teroristi, teroristom sa nikto nepostavil na odpor. Prečo mu štát neposkytol ochranu? Toto je jedna z mnohých otázok, ktoré by sme mali položiť pro prezidentovi Zadarimu Myslím si, že vysokí hodnostári zo sveta by mali na ňo vyvinúť tlak, aby sa zabránilo radikalizácii pakistanskej spoločnosti. Je to ľudská tragédia, pretože veľmi odvážny muž, ktorý vyznával vznešené princípy, stratil, prišiel o život. A to, čo dosiahol, by sa malo šíriť ďalej. Úprimnú sústrasť všetkým jeho milovaným a jeho rodine. Ďakujem, kolega Tenok.

ktorý sa jasne vyjadril a obhajoval svoje kresťanské korene. O katolíkovi hovoríme o ďalšej vražde v Pakistane, ktorá ukazuje, že predstavitelia tejto krajiny nemajú situáciu v Pakistane pod kontrolou. Podľa mňa je to obrovský problém, pretože fakticky neobvinujeme prezidenta Pakistanu ani vládu Pakistanu, ale robíme len to, že nie sú schopní poskytnúť bezpečie ani len vládnym odborníkom, nehovoriac o tých, ktorí vyznávajú iné náboženstvo ako väčšina v krajine. Táto dramatická situácia sa e, vyvinula postupne a situácia v Pakistane sa čoraz viac zhoršuje. Táto krajina sa zdá, že je plná islamskej nenávisti voči, voči všetkým ostatným náboženstvám. Myslím si, že takéto niečo treba vždy povedať nahlas. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolega Čarnecký teraz spontánna rozpráva keďže aj veľa kolegov sa prihlásilo a keďže um, sú prítomní niektorí predsedovia politických skupín alebo ich zástupcovia, tak by som vyzval, aby sme mali väčšiu prúznosť pri e, tejto naliehavej rozprave, pretože tá téma mnohých kolegov e, zaujíma, takže ja by som za týchto okolností e, sledoval poradie, v akom sa prihlásili kolegovia do debaty a teraz dám slovo kolegovi Galerovi. Dent. Ďakujem pekne, pán predseda. Týždeň po vražde pred vraždou som hovoril so e, Šabatom Bati v jeho kancelárii v Pakistane a um, posledné um, mesiace, osobitne aj e, vzhľadom na e, vraždu guvernéra e, Panžába som mal veľké obavy kvôli týmto extremistickým požiadavkám a výzvam. Sú to aj novinári a ďalší aktivisti ochraňujúci ľudské práva, ktorí sami sa vyjadrili, že už si neveria a nedokážu čeliť týmto extremistickým výzvam a oni e, vyzvajú k tomu, že e, musia spoločne sa postaviť proti tejto netolerantosti a včera má e, tento odvážny poslanec, ktorý predložil návrhy zmeny zákona o rúhactve, je tiež v ohrození a preto navrhujem, aby parlament ho ochraňoval aj v tom, že zmení teraz znenie zákona o rúhactve. Toto bude ich signál spoločného postupu proti extrémizmu. Dálo. Ďakujem kolega Galer a teraz kolega Kutáš na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vražda ministra pre menšiny pána Batyho, tak tá sa stala uprostred kontroverznej diskusie o zákone proti, e, o zákone o rúhaní. Ja si myslím, že tá netolerancia, z ktorej vychádza aj tento zákon, tak tá priniesla tie vraždy, ktorí, e, vraždy tých, ktorí bojovali za slobodu. Rovnako ako pán Baty a jeho, teda jeho vražda, odsúdili ju e, verejná mienka a široká spoločnosť. A to je pozitívne. Pakistánska vláda musí pôsobiť preventívne, zabrániť takýmto prípadom a musí rozvinúť obrovské úsilie, aby podporovala demokratické hodnoty, ktoré sú aj v pakistanskej ústave. Ďakujem, kolega Kutaš. Teraz kolegyňa Legrip na jednu minútu. Merci, le... Ďakujem, pán predsedajúci Tiež vyjadrujem veľmi hlboké pohnutie po hroznej vražde 2. E, marca pakistanského ministra pre národnostné a náboženské menšiny, ktorý bol kresťanského vierovýznania. Táto teroristická vražda pokračuje e, v sérii mnohých ďalších e, vraždách odvážnych a tolerantných pakistancov, ktorí obhajovali ľudské práva a práva žien výrazne vyzývame pakistánsku vládu, aby osvetlila tento hrozný čin a aby skutočne účinne, naozaj účinne zabezpečila ochranu ohrozených osôb, ktorých ohrozujú fanatici a extrémisti. Myslím predovšetkým na mnohých, ale napríklad na pani Šeri Rehmanovu a upozorniť všetky kompetentné inštitúcie EÚ, aby začlenili do rokovania o budúcich dohodách o spolupráce medzi EÚ a Pakistanom klauzulu rešpektovania náboženských práv a rešpektovanie ľudských práv. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a na záver spontánnej rozpravy kolegyňa Đilevská. Ďakujem za slovo. Opäť tu raz hovoríme o ľudských právach v Pakistane, tentokrát o vražde ministra Batyho. Baty bol proti zákonom o rúhaní, ktoré platia v Pakistane. Baky bol za toleranciu, za viac tolerancie v tejto krajine. Uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa tejto vraždy je príkladom takých slov, ktoré sa vyjadrujú proti zhoršujúcej sa situácii v Pakistane. Zároveň tým ukazujeme, že pamätáme i na náboženské menšiny, ktorých práva sú tak často porušované. Je našou povinnosťou hovoriť o týchto udalostiach a z tohto dôvodu si prajem zdôrazniť, že mimo vládne organizácie, ktoré v Pakistane bojujú za ľudské práva, si zaslúžia našu úctu. Ďakujem. Ďakujem kolegyne Židlevská. A teraz sme uzavreli spontánnu rozpravu a ideme k stanovisku komisie. Za komisiu vystúpi komisár Hahn. Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. V januári sme odotovali vraždu guvernára Panžábu je to pán Salman Tasir. Tasir. A pred niekoľkými týždňami takéto násilie pokračovalo ďalšou vraždou 2. marca. Pán Shabas Bati, minister pre menšiny vo vláde Pakistanu, bol takisto zavraždený. Pani Ashtonová odsudila tieto vraždy a celkovú atmosféru netolerancie a násilia, v ktorej žije Pakistan. To súvisí s kontroverznými zákonmi o rúhaní. Pán Bhatti bol jediným kresťanom vo vláde Pakistanu, bol veľmi známy svojou obhajobou ľudských práv a úctou k ľudskému životu a k náboženským slobodám. Bol jedným z mála hlasov, ktoré sa opovažovali ozvať sa na hlas, napriek tomu, že sa mu vyhražali a v súvislosti s vraždou Salmana Tasira sa tieto vyhražky zintenzívnili. Ani to toho nezastavilo a snažil sa vylepšiť situáciu obratením sa na ústavu Pakistanu. Myslím si, že vláda Pakistanu by mala prevziať svoju zodpovednosť a priznať adekvátnu ochranu tým, ktorí vykonávajú verejné úrady. Myslím si, že e, príslušné uznesenia, ktoré hovoria, že treba pohnať pred súd, pred spravodlivosť tých páchateľov, a tieto slova zazneli na pohrebe, nestačia, pretože vláda musí plniť svoje záväzky, slova nestačia, treba činy a páchateľov takýchto zločinov treba potrestať. Aj pán Tasir, aj pán Baty boli proti zákonu o rúhaniu a práve tento zákon treba napraviť situáciu, ktorú vyvoláva. Myslím si, že parlament má v tomto svoju úlohu. Zákon o rúhaní ktorý zavádza trest smrti za rúhanie, by mal byť aj istým momentom v našich vzťahoch s Pakistanom. Nesmie sa nikde diskriminovať e, takých ľudí, ktorí majú iné náboženské vyznanie. Pakistanská vláda by mala urobiť maximum a my by sme jej mali pomôcť, aby tieto bezprecedentné teroristické útoky sa